komisár. S veľkou eh, hrdosťou vám dnes predstavujem nový režim pomoci pre poskytovanie ovocia, zeleniny, bananov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach. Pracovalo sa na tom rok intenzívne so spravodajcami z politických skupín. Ďakujem pani Sofíri Ribeiro, pani Ulrike Müller, pánovi Nicholsonovi, Jamesovi, Markovi Zulovi a pánovi McCartymu. Ďakujem takisto eh, týmu Európskej komisie pod vedením pána Josta Korta, ktorí predložili vynikajúci návrh. A ďakujem Frankovi Šmitovi za luxemburské predsedníctvo, s ktorým sme úzko spolupracovali. Vo všeobecnosti nový program má dva piliery. Zdravie detí a vzdelávanie o zdravom životnom štýle a zdravom stravovaní na školách. A druhý pilier je vlastne to poľnohospodárstvo. V rámci prvého piliera dbáme na to, aby distribúcia týchto produktov bola povinnosťou pre členské štáty, ktoré sú súčasťou programu. Členské štáty sa zúčastňujú na tomto programe na základe dobrovoľnosti budú mať možnosť e, rozšíriť zoznam produktov, ale podmienky budú veľmi prísne. Napríklad E, zakázali sa umelé arómy a sladidla v týchto produktoch. Pripomínam, že jedným z hlavných cieľov nového programu je bojovať proti detskej obezite a zlepšiť zdravie detí. Vzdelávacie opatrenia budú teraz povinné a ich cieľom bude priblížiť deti poľnohospodárstvu a takisto, aby sa naučili už v rannom veku správne zásady stravovania. Škola zohráva v tomto kontexte veľmi dôležitá tú úlohu, pretože pripravuje deti na e, život so zdravými e, nutričnými návykmi. Takisto biologické produkty a produkty malých miestnych poľnohospodárov chceme podporovať a takisto budeme uprednostňovať sezónne projekty Parlament vyšiel posilnený z týchto rokovaní, pretože rada chcela uplatniť článok 433, ktorý by 433, ktorý by vylúčil parlament z rokovaní, ale nakoniec správnym základom e, sa stala 43 dvojka, čiže spolurozhodovanie za účasti Európskeho parlamentu. A pokiaľ ide o rozpočet, Podarilo sa nám zvýšiť rozpočet pre mlieko o 20 miliónov eur, čiže dohromady to bude 100 miliónov eur. Štáty, ktoré dlho používajú tento program, by nemali byť distribúciou penalizované. Takisto sa pomôže Chorvátsku ako novému členu, členovi programu. Pokiaľ ide o transfery, e, schválili sme 20% e, a 5% pre okrajové regióny ale nemohli sme vyhovieť požiadavkám všetkých štátov. Takisto sme presadili, že v roku 2023 sa zrealizuje štúdia a správa Európskej komisie o uplatňovaní transferov. A takisto sme e, spravodlivejšie prerozdelili obálky medzi členskými štátmi. Deti vo veku 6 až 10 rokov v členských štátoch sa budú zúčastňovať na tomto programe a zohľadňovali sme takisto aj stupeň vývoja regiónu a takisto aj historické používanie programu pre distribúciu mlieka a nezabudli sme ale ani na štáty, ktoré e, nemajú toľko tých e, historických referencií v tomto programe, ktoré neboli tak dlho členom programu. Parlament si takisto želal administratívne zjednodušenie programu aby sa umožnilo väčšiemu počtu detí zúčastniť sa na tomto programe. Poprosím kolegov a kolegyňa, aby podporili tento program, pretože e, zlepší zdravie detí a podporí takisto poľnohospodárskú produkciu. Ako viete, poľnohospodársky sektor, najmä sektor ovocia a zeleniny v súčasnosti sa potýka s rôznymi problémami, takže mu to pomôže. Ďakujem. Ďakujem, pán Tarabela. A teraz pán komisár Hogan v mene komisie. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, pani podpredsednička, chcem zablahoželať všetkým, všetkým pánovi Taravelovi, ale aj tieňovým predstaviteľom za úspešné završenie tohto pripracovania tohto materiálu. Určite bude súhlasiť aj pán Tarabela, aj tieňový predstaviteľ, keď poviem, že to bolo za veľkou výzvou vypracovať tento materiál, pretože sa hovorí o širokom spektre produktov, a teda v súvislosti s mliekom aj ovocím a zelinou. Dôležité je, že sa vlastne dosiahla vyvážená dohoda a vo veľkej miere to aj vďaka úsiliu parlamentu. A to je aj vďaka konštruktívnej spolupráci všetkých zúčastnených strán. Rád by som poďakoval parlamentu eh, aj za to, že sa pričinil k tomu, že celý tento program e, má pred sebou svetlo budúcnosť z hľadiska uplatňovania. Veľmi oceňujem aj stanovisko parlamentu k cieľu celej tejto akcie. Ide o to, aby e, treba z deti e, sa sústredovali na požívanie takých produktov, ktoré e, nemajú treba prichucovať aditíva, ale aby jedli čisté produkty, aby si zvykali na zdravé veci a zdravý spôsob stravovania. E, prijímanie, prijatie tohoto nového programu je dôležité aj z hľadiska farmárov, pretože máme pred sebou dosť náročné podmienky, predovšetkým v oblasti mliekárenského priemyslu. A aj touto cestou e, môžeme budovať e, nové zdravé smerovanie aj stravovacích návykov. Ďakujem. Ďakujem pekne pánovi komisárovi a teraz dávam priestor rečníkom. 1,5 minúty pán Des. Vážená pani predsednička, vážený pán komisár, kolegovia a kolegyne, ďakujem všetkým tým, ktorí sa pričinili o to, aby sme mali lepší program ličnej desiaty v školách. Ďakujem veľmi pekne spravodajcovi, predovšetkým tieňovým spravodajcom. Na piatich trialógoch sa nám podarilo dosiahnuť výsledok, s ktorým podľa môjho názoru dokážeme všetci žiť. Teraz už ide iba o to, aby programy v jednotlivých členských štátoch boli čo možno najrychlejšie implementované. Kľúčové v rámci tohto nového opatrenia je, aby tie oddelené programy doteraz boli zosúladené. Teraz ide o to, aby sme mali určité informácie, ktoré sa medzi programami dajú teraz vymieňať. To je podľa môjho názoru dobre. A takisto je dobre, že parlament presadil, že práve takýto program Mliečnej desiatej bude navýšený až na 100 miliónov eur a že v dispozícii až 150 miliónov eur na tieto programy. Takýmto spôsobom pán Tarabela zlepšil situáciu vo všetkých členských štátoch aj v rámci tej mimoriadnej situácie, ktoré máme napríklad v Chorvátsku alebo v ostatných marginalizovaných krajinách. Podľa mňa je veľmi dôležité, aby naše deti v školách mohli mať prístup k našim výborným produktom a preto je veľmi dobré, že niektoré z týchto potravín môžu byť využívané aj na pedagogické účely. A to je podľa môjho názoru dôležité, aby naše deti sa opäť naučili, že mlieko nepochádza z, eh, milky, z kravy milka, ale z farmárskeho dvora. Podľa môjho názoru moja politická skupina väčšinovo podporí tento program. Ďakujem pekne, pán Des. A teraz na minútu dostane slovo pán De Castro. Áno, ďakujem. Ďakujem za slovo. A ďakujem aj pánovi komisárovi. Dámy a páni, tento program distribúcie ovocia a mlieka v školách je veľmi významným krokom v rámci EÚ s cieľom podporiť zdravé, zdravé stravovanie u detí a mládeže. Chcem zablahoželať Markovi Tarabelovi aj celému vyjednávaciemu týmu ich náročnej práci a výsledkom. Dôležité je, aby aj Európsky parlament ako spolu e, zákonodárca splnil svoju úlohu a aby sa tento projekt úspešne završil. Aj napriek niektorým otázkam, ktoré povedzme, spochybňujú prípadne niektoré aspekty, je dôležité, že sme rozhodnutí deťom poskytnúť kvalitné, čisté e, produkty potravinárske. A toto je tiež jedným z základných kameňov výchovy detí k zdravému stravovaniu. Slova pán Nicholson, Ďakujem za slovo. V prvom rade chcem zablahoželať spravodajcovi k vynikajúcej práci. Boli tam aj nejaké problémy cestou, ale úspešne sa ich podarilo prekonať. A sme veľmi radi, že e, sme sa dopracovali k takémuto výsledku. Myslím, že to vyšla aj silný signál nielen smerom ku mliekárenskému priemyslu, ale celkovo e, v oblasti potravinárstva. A som rád, že aj parlament veľkou mierou prispel k tomuto úspechu. A verím, že oveľa viac sa ešte bude dať dosiahnuť aj vďaka tomuto postoju oproti tomu, aké boli z počiatku očakávania. Väčšina skupiny ECR bude hlasovať za a som presvedčený, že váš návrh prejde. A myslím, že aj celkovo z hľadiska rozpočtu e, sa navýši objem financií, ale musím povedať zároveň, že samozrejme som rád, že máme aj túto rozpravu a problém je ale aj v súvislosti e, e, <clears throat> s farmármi, ktorí pestujú ošípané a E, práve, že e, aj to je téma, ktorá by si zaslúžila rozpravu už, keď tu máme aj prítomného pána komisára. Ďakujem. Pán Nicholson, je tu kolega, ktorý by vám rád položil otázku. Príjmete od pána Frunzulicu modrú kartu? Áno? Nech sa páči. Ďakujem za slovo. A som rád, že... Pardon, prerušuje pani predsedajúca rečníka. Pán Frunculítka. Nech sa páči, pán Frunculítka. Vážený kolega, chcem sa vás opýtať niečo. Áno, je to veľmi dôležitá vec z hľadiska výchovy detí. Je to ozaj dôležitý program, súhlasím. Ale aj pokiaľ ide o názov toho, tohoto programu, hovorí sa tam o banánoch, hovorí sa ovoce, zelenina, banány a mlieko. Nemyslíte, že by sme mali skôr zdôrazniť niečo európske, napríklad jablko? Alebo keď už teda, keď už ovocie, zelenina, jablka a mlieko. Keď hovoríme o banánoch, tak to je predsa z importu. Nemyslíte, že by sme mohli nejaký európsky druh ovocia zdôrazniť? Pán Nikolson, máte slovo. Pani predsedajúca, Ďakujem eh, kolegovi za túto výbornú otázku. Tak ja neviem, ja budem rád, keď sa aj všetky druhé ovocia dajú. Hrušky, eh, jablka, jahody, ja s tým nemám problém. Však eh, my Eh, konkrétne z tej časti Severného Jurska, odkiaľ pochádzam ja, tak eh, tá časť eh, krajiny je známa, že máme veľmi kvalitné jablka. Takže ja budem veľmi rád, keď sa jablka budú takto propagovať. Ďakujem. Ďakujeme. Pani Müller, dve minúty. Vážená pani predsednička, vážený pán komisár, kolegovia, kolegyne, ja sa takisto chcem srdečne pánovi Tarabelovi poďakovať za vynikajú si entuziasmus, ktorým sa dostal do toho triológu, vlastne právomoci parlamentu jasne objasnil a chcem sa poďakovať aj tieňovým spravodajcom. Podarilo sa nám takýmto spôsobom vlastne spoločne tento program pomoc poskytovania poskytovanie ovoce zelení banánového mlieka do vzdelávacích zariadeniach odsúhlasiť a ja si želám, aby to parlament podporil väčšinovo Rozhodli sme sa, že byrokraciu znížime, to sa, sa nám malo podariť. Máme navýšenie finančných prostriedkov, to takisto bolo na úvod nie veľmi jasné a podarilo sa nám dosiahnuť v rámci tohto programu to, že 30 miliónov detí vo veku do 16 rokov budú mať každý týždeň e, k dispozícii mliečnú desiatu aj ovocie. Pre mňa bolo veľmi dôležité nasledovné, aby ten zoznam tých spracovaných produktov takisto bol obsiahnutý a po druhé, aby tu boli tie sprievodné vzdelávacie aktivity v rámci procesu vzdelávania. možné v budúcnosti budeme mať v dispozícii v školách aj priamo predstaviteľov z farmárskych dvorov, ktorí budú môcť deťom situáciu vysvetliť, pretože do vzdelávacieho systému sa dostali momentálne chyby Deti nemajú každodenné kompetencie momentálne, nevedia, ako sa nakladá s základnými potravinami a nevedia, čo sa zo základných potravín dá pripraviť. A to je veľmi dôležitý základ, veľmi dôležitý prvok, aby sme tu v rámci tohto, týchto spojení programov ukotvili takéto zlúčenie. A ja sa veľmi teším, že tieto sprievodné výchovné opatrenia potom povedú eh, k blahu našich detí a my tento trialog samozrejme podporíme. Ďakujem. Thank you, Mrs. Muller. We... Ďakujem, pani Miller. Je tu modrá karta na vašu adresu od pani Grapíny. Akceptujete? Ďakujem. Samozrejme súhlasím, že zdravie detí je prioritou. Chcem zablahoželať Markovi Tarabelovi, ale je tu niečo, e, čo mi leží na srdci. Poskytneme viac peňazí aj deťom vo vekovej skupine 6 až 10 rokov. Prečo nehovoríme o treba zo 14 ročník? Prečo sa tu takto kategorizuje vekovo? E, proste e, táto časť detí. Kolegovia a kolegyne, ďakujem pekne za otázku. My, nám ide takisto o to, aby sme takéto programy mohli deťom dávať čo najdlhšie, ale ide tu predovšetkým o to, aby deti od 1. do 4. triedy na základnej škole mali tento program. Predovšetkým tu ide vždy o peniaze, to vieme. Máme teraz 1,5 miliardy, na 6 rokov k dispozícii. Myslím, že to je dobré číslo, dá sa s tým veľa urobiť a členské štáty, a chcú, samozrejme môžu vždy spolufinancovať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Jedna minúta. Pani Sandra Rodejas, nech sa páči. Ďakujem pekne pani predsedajúca, chcem poďakovať pánovi Tarabellovi za jeho prácu. Vítame fakt, že Európska únia aj naďalej bude podporovať poskytovanie, poskytovanie ovocia a mliekárských výrobkov zdarma. A týmto spôsobom vlastne deti budú mať k dispozícii čerstvé ovocie, zeleninu a budú vedieť aj odkiaľ konkrétne dané potraviny prichádzajú teda ich pôvod. A pre všetkým pôjde o miestne produkty. A toto zároveň aj posilní povedomie o tom u detí, odkiaľ a ako tieto potraviny prichádzajú. Treba podporovať e, miestne produkty a majú sa stať prioritou v tomto smerovaní. Ide o posilňovanie miestnych trhov a pozície miestnych farmárov. A to súvisí aj s príslušnými článkami tejto správy. Pani Rope, nech sa páči, dve minúty. Ďakujem za slovo. Pán komisár, kolegyne a kolegovia, v prvom rade chcem poďakovať pánovi Tarabelovi, správdajcovi, za výbornú prácu. E, pracoval som e, tiež na tejto správe ako tieňový predstaviteľ za zelených a môžem povedať, že nie na všetkom sme sa vždy zhodli so spravodajcom, ale myslím, že ten záverečný dokument je veľmi kvalitný. A určite si zaslúži plnú podporu zo strany Európskeho parlamentu. Myslím, že tento dokument vytyčuje ciele, ktoré povedú ku zdravým stravovacím návykom u detí. V novom nariadení sa nám podarilo vlastne rozšíriť zoznam produktorov, ktoré, produktov, ktoré sa majú dodávať do škôl a majú tiež prispieť k vytváraniu zdravých stravovacích návykov. Neviem síce ešte, ako bude možné jesť olivový olej, alebo aké e, zdravé stravovacie návyky sa budú vypestovávať tým, keď sa bude piť nejaké čokoládové mlieko. Ale môžem povedať, že poprvýkrát sa nám teraz podarilo e, vytýčiť určitý právny akt, e, kde sa spomína aj, že niektoré e, glutamany napríklad sú nezdravé. A treba teda poukazovať aj na tieto negatívne aspekty v strave, predovšetkým na aditíva, teda prísady a prirodzene mali by sme sa riadiť aj zdravým rozumom. Podarilo sa nám aj celkovo vylepšiť e, charakter tejto podpory, tohoto programu a vylepšili sa aj kritériá na distribúciu prostriedkov a peniaze sa budú poskytovať flexibilnejšie než teraz. Ide o to, aby aj dodavateľ, dodavateľské reťazce boli kratšie a fungovali efektívne. Treba úzko spolupracovať s miestnymi a regionálnymi orgánmi pri implementácii tohto programu. To je dôležité, pretože obvykle práve tie miestne orgány poznajú situáciu lepšie než ústredné orgány. Pán Culo, jedna minúta, nech sa páči. Ktoré teda Ďakujem pani predsedajúca, ďakujem pánovi Tarabelovi, spravodajcovi za vynikajúcu syntetickú prácu a takisto za trialóg a rokovania. Rokovania umožnili naozaj e, dosiahnuť podľa nás dobrý výsledok, najmä pokiaľ ide o rozpočet, o to, koľko finančných prostriedkov pôjde do tohto programu ovocia a mlieka v školách. Ale ešte oveľa dôležitejší je cieľ. Cieľom tohto programu je vzdelávať deti, aby e, konzumovali čerstvé produkty a aby obmedzenie konzumovali cukor a sol. 26 dospelých e, dnes trpí váhou, a preto musíme začať v školách a vysvetľovať deťom, čo je to zodpovedná zdravá strava a takisto udržateľná výživa v rámci tohto programu v členských štátoch by sme mali mať aj istotu, že tie programy budú vykonávané, realizované čo najkorektnejším spôsobom a budú podliehať primeraným kontrolám. Ďakujem, pán Zulo. Je tu otázka od pána Ulaj I. E, príjmete, akceptujete túto otázku? Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Vypočuli sme si z úst pána Tarabelu aj z ostatných e, predstaviteľov, od ostatných predstaviteľov, že naozaj je to dobrý materiál a pre deti a mládež je dobré, keď e, sa strahuje tak, že viacej ide tých európskych produktov a ovocia. Myslím, že takýto program je dôležitý, aby sa mohol prezentovať ako spoločná akcia EÚ. Aby to bolo na prospech všetkých v EÚ. Je zvláštne totiž, že sú tu stále aj nejaké politické sily, ktoré poukazujú len na negatíva a nie na tie. Pán Zulo, máte 30 sekúnd na odpoveď. Ja som možno nepochopil úplne otázku, ale opakujem, že veľmi dôležité je pracovať e, na úrovni vzdelávania v školách s deťmi tak aby dnešní mladí ľudia, ktorí v budúcnosti budú dospeli, aby vstúpili na trh práce s vedomostiami a s povedomím o tom, čo je to zdravá e, strava. Čiže to je dôležité dnes. Ďakujem. Pán Ferron, nech sa páči jedna minúta. Kolegyne, kolegovia, som veľmi šťastný, keď vidím takúto kvalitnú prácu v Európskom parlamente, často kvalitnejšiu než to, čo navrhuje Európska komisia. Pokračovanie tohto programu pre mlieko, zeleninu, banány vo vzdelávacích zariadeniach, to je veľmi dobrá vec. Veľmi dobrá. Ale musíme konštatovať, že ešte stále sa potýka s rôznymi ťažkosťami. Napríklad tento text umožňuje členským štátom zrealizovať e, tento program tak, ako si želajú a môžu uprednostňovať lokálne produkty. My vyzývame teda na podporu tejto správy a tohto programu a zároveň musíme zabezpečiť, aby vždy v e, programe bolo dostatok produktov z európskeho poľnohospodárstva a hlavne z miestneho poľnohospodárstva, aby sa neprepravovali e, tieto e, produkty na dlhú vzdialenosť. Ďakujem za slovo. Myslím, že je veľmi dobré, že máme k dispozícii takýto materiál, ktorý sa zameriava na zdravú stravu pre deti a mládež v Európskej únii. Cestou tohoto programu sa určite podarí aj zlepšiť celkovo kultúru stravovania našich detí a mládeže. Myslím, že je veľmi dôležité, že sa hovorí aj o tom, že sa rozšíri objem prostriedkov, teda o 20 miliónov návrh oproti predchádzajúcemu objemu, že toto bude k dispozícii. A je to veľmi na prospech toho, že môžeme celkovo rozšíriť aj e, počet produktov, ktoré zahrnieme do tohto programu. A dôležité je vychádzať aj z reality, e, ktorú má každý členský štát, aby mohol aj každý členský štát náležite využívať e, svoje zdroje v tomto smere. Samozrejme je dôležité, aby sme čo najviac týchto produktov poskytli v surovom stave, ale e, pokiaľ bude teda nutné, samozrejme aj v náležite spracovanom stave. ale budeme sa aj naďalej snažiť aj do budúcnosti, aby sme čo najlepšie implementovali túto dohodu. Ďakujem. Myslím, že je tu modrá karta. Pán Jár. Ďakujem, pani predsedajúca. Mám doplňujúcu otázku k tomu odburávaniu byrokracie. Ja chápem, o čo ide, ale chýba mi tu viera a nádej. Možno by sme mali od komisie žiadať správu o skúsenostiach s programom, tak aby členské štáty boli donútené E, nebyrokraticky zrealizovať program, ale tu mám práve pochybnosti, neviem, či to e, členské štáty tak zrealizujú. E, chceme a predsa, aby sa ľudia zdravo stravovali. Vážené kolegyne, kolegovia, je určite dôležité, aby členské štáty mali záujem zúčastniť sa na tomto programe, aby to nebolo len z nutnosti, ale naozaj, aby bola dobrá vôľa, aby chceli členské štáty ja viem, byrokracia je vždy problém, s ktorým sa stretávame v EÚ. Možno to treba hľadať niekde tú strednú cestu medzi tým riadením, e, kde sa budú zohľadňovať teda aj štátne peniaze a aj súkromný sektor. Ďakujem. Ďakujem za slovo. Chcem sa pripojiť k predrečníkom. Mám tri dôležité pripomienky. Dosiahli sme tri dôležité body. Zlúčili sa e, programy, ktoré bežali separovane v minulosti. Zvýšili sme rozpočet a takisto sme dosiahli používanie lepšieho právneho základu, lepšieho pre parlament. A dnes by som chcela zdôrazniť viac, čo je cieľom týchto programov. V prvom rade je to um, učenie a, a hlavne to, aby sa deti neučili iba hlavou, mozgom, ale aj e, senzoricky, zmyslovo, ako veci chutia, ako má chutiť produkt, keď je dobrý, keď je kvalitný. Toto je teda zmyslové učenie, ktoré je tu ťažiskové. A takisto aj vzdelávanie, tak povediať, z chuťových pohárikov e, chce tento program e, podporiť, pretože Deti dnes, e, keď jedia veľa e, priemyselných e, produktov, priemyselne spracovaných programov, cítia najmä extrémne slanú a extrémne sladkú chuť, ale medzi tým tie chute necítia. No a deti to sú vlastne budúci konzumenti, budúci nakupujúci, budúci spotrebitelia mali by sa naučiť rozpoznávať kvalitné produkty a nakupovať kvalitné produkty. Ďakujem. Teraz pán Kužmiuk, jedna minúta, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca, pán komisár. Chcem povedať niečo k mm, tomuto programu. Mm, ja podporujem tento program, pretože môže zmeniť stravovacie návyky našich študentov. Prvý program tohto typu existuje 40 rokov teda pre mlieko a ten druhý program existuje kratšie obdobie, ale 10 miliónov žiakov e, mohlo e, využiť doteraz tento program. A my potrebujeme samozrejme spoločný finančný rámec. Tento program si zasluhuje podporu parlamentu a takisto o postupy podávania žiadosti by mali byť zjednodušené a preto E, bude možné e, využívať tento program vo väčšej miere a viac detí k nemu získa prístup a samozrejme aj väčšie množstvo poľnohospodárskych produktov, európskych produktov bude distribuovaných cez tento program a v budúcnosti tieto deti budú vo väčšej e, miere konzumovať európske poľnohospodárske produkty. A ďakujeme takisto za navýšenie e, financí o, pre mlieko o 20 miliónov. Pán Egňu, ďakujem. Mne sa zdá, že sa tu niečo vkráda negatívnym spôsobom. zdravotným zdravotníctvo a ochrana zdravia je v kompetencii členských štátov, ale do tohto programu natláčame aj tému zdravie. Možno som trošku cynický, ale zdá sa mi, že Európska únia sa snaží dostať do každého aspektu nášho života. Takisto som si všimol, že školy, ktoré sú súčasťou tohto programu, musia e, zavesiť e, európsku vlajku ako prejav vďaky, aby všetci videli, Aká úžasná je Európska únia. A keď ľudia pôjdu napríklad e, cez svoju krajinu na aute, všade budú vidieť, poľnohospodári musia takisto vyvesovať e, vlajky vďaky e, Európskej únii a to isté musia robiť aj školy. Ja dúfam, že budeme piť britské mlieko a nie európske mlieko a takisto uh, Napríklad aj e, írsky pestovateľ jablok nebude nadšený, keď sa bude hovoriť o európskych e, jablkách a nie írskych. Máte modrú kartu, pán Jakovič, ak, e, akceptujete ju? Nech sa páči. Ďakujem pekne za to, že ste akceptovali moju modrú kartu. Povedali ste, že ochrana zdravia má byť v právomoci členských štátov v rámci národného rámca. Ja sa pýtam, ako to môžete povedať, keď viete, aká epidémia teraz zúri na celom svete. Existuje predsa aj Svetová zdravotnícká organizácia. Neobvinujte Európsku úniu. Vieme, aká dôležitá je ochrana zdravia, najmä e, pretože e, na Zeme guli zúria rôzne epidémie a pandémie. Vy kategoricky hovoríte, že e, zdravie nie je kompetencia EÚ, je to jedna z mála vecí, ktoré nie sú v právomoci EÚ a ja nechcem, aby sa dostali do právomoci EÚ. Ďakujem. Teraz pani Petír na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Ďakujem pekne, vážený pán komisár. Gratulujem spravodajcovi k úspešnému završeniu rozhovorov s Radou a s Európskou komisiou. Pokiaľ ide o túto záležitosť, ktorá je veľmi dôležitá pre Európu, aj chorvátske deti vidíme, že boli odstránené prekážky na to, aby Republika Chorvátsko takisto mohla participovať na tomto programe. A ja som na to upozorňovala aj vo výbore pre poľnohospodárstvo. Moje vyjadrenia boli zapracované. Toto nariadenie umožňuje dodávanie domácich kvalitných výrobkov do škôl a môžu aj členské krajiny takto zapojiť miestne a regionálne, respektíve e, oblastné špeciality, ako je med, olivy a olivový olej. A tento program má vzdelávacú úlohu pre mladých ľudí, pokiaľ ide o nutričnú oblasť a takisto aj pokiaľ ide o zdravé stravovanie. A takisto to má aj sociálny rozmer, pretože pre niektoré chudobné deti to bude jediné jedlo, ku ktorému sa dostanú. Ďakujem pekne, je tu modrá kartička, akceptujete pán Cany. Ďakujem za možnosť, pani predsedajúca. E, rád by som sa opýtal vlastne aj viacerých, ktorí boli do tohto programu zaangažovaní. Isté, hovorí tomu, že každý e, štát má nejaký taký produkt, ktorý je významný, ale keď si zoberieme celý objem tohto programu a vidíme tu, že sú tu 4 eurá na dieťa na rok z hľadiska európskeho financovania, tak si myslím, že to je dosť e, e, debata len relatívne dôležitá. Ďakujem. koliko god novca da imamo ako je namijenjen našoj djeci njihovoj Ďakujem. Je to program pre blaho našich detí, preto to vítame. Ja súhlasím s tým, že tieto, mm, ten počet by mal byť väčší, pretože vlastne tie peniaze, ktoré boli odsúhlasené pre celú Európsku úniu v rámci toho distribučného programu a pokiaľ ide o počet členských štátov, ktoré chcú participovať, že to nestačí. A uvediem iba príklad Chorvátska máme 70, 17 tisíc detí, ktoré sú hladné, nemôžu si dopriať žiadne jedlo v škole, pretože majú chudobných rodičov a toto je určitá pomoc, pretože dvakrát do týždňa budú mať jedlo zadarmo. Ďakujem pekne na minútu a pol dostane slovo pani Kadenbach. Vážená pani predsednička, vážený pán komisár, ja by som sa chcela poďakovať kolegovi Tarabelovi a všetkým tým, ktorí na tom spolupracovali, pretože máme dobrý výsledok. A keď tá kritika, že tých 250 miliónov, že to je málo, keď počujeme tú kritiku, tak si myslím, že predsa len musíme byť spokojní, že sme urobili krok smerom dopredu, kde rozpočet vlastne sa urobil v prospech ľudí v prospech detí, že to navýšilo, pretože táto 1,5 miliardy na ďalších 6 rokov to má byť nielen pomoc pre poľnohospodárov a pre výrobky, ktoré tu my dopracúvame, ale predovšetkým tu ide o niečo, čo pomôže našim deťom, aby sa zdravo stravovali, aby sa naučili, ako vlastne chutia nespracované potraviny, ako vlastne v plnej čistote tieto produkty chutia. Toto sa dá týmto programom dosiahnuť a aj keď s tým kompromisom na 100% nesúhlasím, pretože si myslím, že čokoládové mlieko nie je akurát to, čo tam patrí, ale predsa len máme aj túto oblasť, ktorá sa presadila a podporuje sa vlastne predovšetkým tá mliekarenská oblasť. A tak ako povedal ostatný kolega, nemali by tam byť v budúcnosti žiadne aromatizačné látky alebo umelé sladidla. Myslím, že to sú veľmi dôležité a kľúčové kroky. A takisto by som povedala niečo aj kolegovi Eniovi možno si neprečítali Lisabonskú zmluvu, pretože v článku 68 je celkom jasne uvedené, že treba mať zdravie vo všetkých oblastiach Európskej únie. To je naša hlavná úloha. A samozrejme je to aj úloha vo všetkých druhoch politiky zohľadniť aj úlohu zdravia a práve toto sa tu deje. Týka sa to poľnohospodárstva, týka sa to zdravotníctva, týka sa to predovšetkým zdravia. Ďakujem pekne, pani Kadenbach. Pani Maletič sa chce spýtať otázku formou modrej kartičky. Akceptujete? Thank you. Zahvaljujem kolegici. Pomno som vás... Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Počúvam pozorne, čo sa tu deje a súhlasím s tým, že táto schéma je veľmi dôležitá na to, aby sme zabezpečili zdravé potraviny pre deti v škole, aj v rámci vzdelávania, ale moja otázka je následovná. Myslíte si, že tá, tento systém pomoci podporí aj malých polnohospodárov na to, aby sa robilo všetko preto, aby ich výrobky sa dostali do škôl? Ďakujem. Myslím si, že program počíta práve s týmto, počíta s tým, aby sa zdravé potraviny, lokálne potraviny, polnospodárske výrobky dostali do škôl, to je kľúčové na tomto programe. Thank you. And now for one minute, Mr. Dorman. Ďakujem a teraz na minútu dostane slovo pán Dorman. Ďakujem pekne, ide tu o dobrú iniciatívu, pretože máme strašne veľké množstvo mladých ľudí, ktorí nedostávajú zdravé potraviny, ale vždy si zvolia, keď majú možnosť, nezdravé potraviny a takýmto spôsobom môžeme podporiť dobre zdravovacie návyky, kde môžeme podporiť zvýšené množstvo ovocia a mlieka a je veľmi dôležité, aby sa tieto potraviny dostali do škôl. A takisto to je veľká pomoc aj pre polnospodárov, ktorým sa takýmto spôsobom pomôže, pretože e, budú mať väčší odbyt práve do týchto programov. Všetky tieto opatrenia by mali dbať na špecifickosť danej krajiny, aby sa zohľadnila miestna produkcia, ale musíme dať ľuďom možnosť na to, aby sa zdôraznili aj také aspekty, ako je zdravie zvierat. Dziękuję. Tak. E, a teraz... Ďakujem pekne, teraz dostane slovo pán Mach, nech sa páči, máte minútu. Kolegové, mne sa tedy ten... Kolegovia, mne sa ten návrh na dotovanie mlieka nepáči. Vy sa tu vyjadrujete ako nejakí spasiteľia alebo záchrancovia detí a tvárite sa, že ste vytvorili nejaký geniálny program, a ja vám chcem povedať, že Európska únia predsa nie je mama na to, aby sa rozprávalo, že čo deti majú v školách jesť. A zdravie mlieka je takisto sporné. A keď zakazujete v školách, e, aby sa ponúkalo dos- dosladené mlieko, tak jednoducho vás uistujem, že to nebudú deti piť a dovie, čo sa s tým bude robiť. Takže na prvom mieste to, čo deti majú jesť, to je záležitosť rodičov. Takže treba tých 200 miliard eur nechať v vačkoch po v peňaženkách daňových poplatníkov a nemá to riešiť Európska únia. Ak si myslíte, že vo vašich krajinách má byť mlieko dotované, tak to riešte vo vašich štátoch a nezaťahujme do toho Európsku úniu. Ak sa tvárite tým, že ten program je dobrovoľný, tak krajiny, ktoré sa toho neuzúčastnia, budú vlastne nepriamo dotovať tie ostatné štáty, takže budem proti tomuto návrhu. Mach. Ďakujem pekne, pán Mach. Akceptujete modrú kartičku? Pán Polčok sa vás chce niečo spýtať? Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, všimli ste si, že Európska únia nič nezakazuje v tejto oblasti iba podporuje určitý druh výrobkov. Myslím si, že to treba dať do súvislosti aj s tým, čo ste povedali. Ďakujem. Měli bychom si uvědomit, že pokud... Musíme si uvedomiť, že ak Európska únia má program, kde chce dať 250 miliónov eur na dotovanie určitých produktov a v týchto produktoch bude mlieko, ktoré nebude dosladené, osladené, ochutené, tak vlastne sa vnúcuje deťom nesladené mlieko, a je to na úkor ostatných druhov desiatej a je to na úkor daňových poplatníkov, ktorí si volia pre deti niečo iné. Takže to je dobré, že sa z Bruselu niečo nezakazujú, ako čokoládové mlieko, môžu si ho deti kúpiť, ale dotuje sa to mlieko, ktoré nikto byť nebude. Ďakujem. A či akceptuje pán ponovne e, niebieską kartu? A akceptujete modrú kartičku zo strany Pani poslankyne Waldmans, akceptujete druhú modrú kartičku? Pani Waldmans? Please. Voorzitter, collega, uh, ik heb u goed beluisterd. Ďakujem pekne, vážená pani, vám predseda. Ja vás počúvam pozorne. Podľa môjho názoru je mi ľúto, že takýto vynikajúci projekt pre polnohospodárov a pre školy takto zle vnímate. Ja patrím možno málo tí, ktorí majú ešte deti, ktoré sú na škole, ktoré bývajú v meste, kde vlastne všetky školy sa zúčastnia na tomto programe a ja vám chcem povedať, že z jedno jablko denne nemusia deti chodiť k lekárovi. A, takže nemali by sme iba kritizovať a mali by sme pochopiť tento program a podporiť ho. Podporujete, treba podporiť ovocinársky sektor všetkých voličov Vážená pani kolegyňa, ja nechápem, keď si myslíte, že jablko alebo mlieko pre vaše deti, deti je také zdravé, prečo im ho nekúpite, prečo musíte vymýšľať z Bruselu program pre 500 miliónov Európanov. Na toto potrebujeme Európsku úniu, aby sa kúpilo jablko alebo mlieko pre deti. Ďakujem pekne, pán poslanec. Vidíme, že sme tu mali viacero modrých kartičiek, ktoré sa adresovali na vás. Presadím posledný princíp. Na jedného rečníka bude jedna modlá, kar- modrá kartička. Inak to nebude fungovať. Takže pán Mato, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán komisár, dámy a páni. Toto je moment, ktorý je dôležitý pre celú Európu je to program, ktorý má naučiť deti zdravému, stravovaniu a zdravým stravovacím návykom. Je to pozitívne. Navyše je to program, ktorý je relevantný aj pre vzdialené okrajové oblasti, napríklad Kanárske ostrovy. Uznávam, že je potrebné viac prostriedkov poskytnúť aj pre tieto okrajové vzdialené regióny a treba podporiť aj konzumovanie príslušných polnospodárských produktov z daných regiónov. Okrem toho treba e, vziať do úvahy aj špecifika jednotlivých krajín a regiónov a je dôležité, aby sa zvyšila pre tieto e, regióny aj flexibilita a tento program tomu môže napomôcť. Dôležité je aj to, čo sa týka banánov spomínalo sa, že by tu mal ten banán, že by sa nemali hovoriť, nemali spomínať banány, e, lebo sa v Európe neprodukujú, teda nedopestujú, ale nie je to pravda. Kanárske ostrovy sú súčasťou Európy a tam práve sa banány pestujú. Takže je to dosť smutné, že máme poslancov v Európskom parlamente, ktoré nevedia, že niečo takého to existuje, že teda v Európskej únii sa dopestúvajú banány. Ďakujem. Ďakujem pekne za toto vyjadrenie. Veľmi sa teším, že si okoštujem také banány. Určite sa viacerí na ne tešíme. Slovo má pani Aguilera Garcia, nech sa páči. Prosíme mikrofón. Ďakujem za slovo, pán, pre, pani predsedajúca. A pardon, predseda. Chcem sa pridať ku kolegovi, ktorý sa vyjadril a e, chcem zároveň podporiť aj e, správu pána Tarabellu a ďakujem aj za prácu tieňových kolegov. Myslím, že je veľmi dôležité rozhodnutie parlamentu ohľadne tohto produkt, produktov, hľadne tohto programu ako takého. Treba brať vážne otázku zdravia európskych detí. Zdravé dieťa je predsa nesmierne dôležitá vec a preto my v tomto parlamente budeme hlasovať za tento program. Poskytovanie čerstvých produktov je niečo, čo ma veľmi teší a oceňujem to. Myslím, že ak tu ešte niečo chýba vo stravovaní detí, ide práve o čerstvé potraviny. A preto si myslím, že tento program je veľmi relevantný. Kritéria e, za poskytovania týchto produktov sú novými aj keď sa odvíjajú od nejakých historických skreseností, ale chcem povedať aj to, že nakoniec eh, pán Tarabela eh, to vie, že by sme boli radi, keby sa do toho zakompanoval aj olivový olej, pravda. A som nakoniec spokojná aj z toho, ako sa presadzuje tento program a že ho prijíma pozitívne väčšina štátov. Ďakujem. Ďakujeme pani Garcia. Slovo má pán Tibor Sani. Nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem za možnosť prehovoriť na tomto fóre. Ja by som tiež výrazne chcel poďakovať kolegovi Tarabelovi a zablahoželať mu tej gigantickej práci, ktorú vykonal. A ďakujem aj ostatným, ktorí prispeli ešte k doladeniu tohto programu. Myslím, že E, sa e, proste nedá jednoducho nevšímať si potrebu toho, aby e, sa Európsky parlament venoval stravovaniu detí a mládeže. Veď asi 60 miliónov je tých, ktorých, teda deti a mládeže, ktoré nemajú náležitý prístup k takýmto potravinám. Preto si myslím, že je veľmi dôležité, že sa tomu parlament venuje. Mnohé členské štáty E, žiaľ neuplatňovali takéto programy v praxi a je to dosť smutné až, až hamba. Nakoniec e, vieme, že sú vlády, ktoré z takýchto programov vyberajú dane. Napríklad e, v Maďarsku sa uvaluje na takýto program 27 na daň DPH. Takže to je dosť hrozné. Myslím, že by sme mali, e, pokiaľ ide o zdanenie takýchto programov, tak by sme mali sa snažiť o nulovú daň alebo o minimálnu daň, ak teda vôbec nejakú. Ďakujem. Pán predseda, ďakujem. Pánovi Sanimu. A teraz prišiel čas pre e, Catch the Eye. Ako prvý vystúpi pán Miroslav Mikolášik. Ďakujem bardzo, pane przewodniczący. E, dámy a páni, myslím si, že tento program pre naše deti v Európskej únii je veľmi pozitívny e, vyčleňuje sa na to one five miliardy e, na six rokov a bude sa dotýkať thirty miliónov detí. dvakrát do týždňa dostanú vlastne zdravú desiatu ovocie zeleninu banány ale aj mlieko je to veľmi dôležité pretože e, mladá generácia v európe nielen v amerike trpí obezitou a každý obézny bude mať neskoršie ťažkosti v oblasti e, srdcovo cievnych e, ochorení alebo pohybového aparátu a to práve tento európsky program môže správne naštartovať zdravú výživu našich detí. teším sa že bola dosiahnutá dohoda medzi komisiou a európskym parlamentom a že sa presadil rozumný kompromis ktorý e, bude mať aj svoju budúcnosť a som rád že to povzbudí aj nutričné e, návyky že deti nebudú e, konzumovať dosľaďované a nezdravé súčasti stravy ale že toto bude založené len na lokálnych a zdravých produktoch. ďakujem. <clears throat> ďakujem. Pán predseda, ďakujem. A teraz má slovo Michala Džofrida, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. V prvom rade chcem poďakovať pánovi Tarabelovi za jeho razantnosť, presvedčenie a ťah na bránu, ak to tak môžem nazvať. Skutočne e, tu ide o veľké peniaze, keď chceme vlastne aj touto cestou podporovať zdravé stravovanie u detí. Určite to bude mať dopad na zdravý vývin našich detí. Je veľmi dôležité, aby mali vyváženú zdravú stravu. A deti treba vychovávať aj k tomu, aby vedeli sa zdravo stravovať, a aj toto je cesta, ako sa budú vedieť lepšie chrániť pred chorobami. Preto si myslím, že tento program je veľmi dôležitý. A dôležité je aj to, že sa budú využívať predovšetkým pohospodárske produkty lokálne. A zároveň sa vytvoria nové previazania, nové väzby aj na miestnych farmárov. Čo je to? Ďakujem. Ďalej má slovo pán Pirko Ruofonen Lelrad. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Tam je páni, o čom to tu je? Keď sa pozrieme na severské krajiny, tak u nás, u nás deti dostávajú zdravú stravu v školách, a platí sa to z daní a aj tí najchudobnejší dostávajú v škole kvalitnú stravu a netreba proste e, nikomu za to nič navyše vyučtovávať. To sa nakoniec aj tak samo zaplatí, keď si to vezmeme do dôsledkov. Deti si zvyknú zdravo sa stravovať a určite to má svoje pozitívne dôsledky do budúcnosti. Teda menej obezity, menej chorôb a menej záťaže pre ekonomiku. Myslím, že to, o čom tu dnes hovoríme, je vec, ktorá sa uberá správnym smerom. Zdravá strava v školách a zdravý spôsob života. Ďakujem. Pán Jakovčič, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. V tejto správe sú mnohé pozitívne prvky. Myslím si, že trialog bol veľmi užitočný a úspešný a chcem zdôrazniť, aká dôležitá je táto správa v kontexte vzdelávania našich mladých a získavania zdravých návykov. To by sme mali zdôrazňovať, tento prínos pre mládež. A chorvátske deti teraz konečne takisto dostanú, čo potrebujú. Avšak je tu jedna vec, ktorá je ešte dôležitejšia než všetko ostatné. A to je fakt, že miestne a regionálne produkty budú e, v rámci tohto programu distribuované. To je e, vec e, osobitne dôležitá pre mladých ľudí. Tí by mali byť schopný rozpoznať svoj vlastný región na základe tých produktov, ktoré boli e, v tomto regióne e, vypestované. Ďakujem a teraz e, má slovo pán poslanec Viergas. Miguel. Ďakujem. Tento program je pozitívny, ale spôsob implementácie môže spôsobiť negatívne rozdiely. Napríklad, prečo tieto dva programy boli zlúčené do jedného? Bolo to proti názoru technických expertov. Tento program bude fungovať iba vtedy, ak bude e, súčasťou stratégie miestneho rozvoja na podporu lokálnej spotreby. A tento program musí podporovať sociálnu a teritoriálnu koheziu, um, aby sa zrástli mesta so svojimi vidieckými oblastiami. Iba vtedy bude tento program úspešný. Veľké nadnárodné spoločnosti pretlačajú svoje reklamy do škôl. V školách sú už takisto predajné uh, zariadenia, ktoré predávajú nezdravé potraviny. Verejné školy zohrávajú kľúčovú úlohu v boji za zdravie našich detí. Ďakujem. Teraz pani Diana Doc. Nech sa páči, jedna minúta. Ďakujem, pán predsedajúci. Chcem vyjadriť podporu pre poskytovanie mlieka, zeleniny, ovocia a banánov v školách. Chcem sa poďakovať spravodajcovi za prácu na tomto dôležitom spise. Mali by sme využiť každú možnosť, aby sme poskytovali mladým ľuďom zdravé alternatívy stravy čo najskôr. A Musíme tým vlastne prispieť k boju proti e, kríze obezity. Ako povedal spravodajca, tieto programy pomáhajú aj sektoru mlieka, ktorý bojuje s extrémne nízkymi cenami a s nízkym odbytom. Tento program zvýši spotrebu a okrem toho zlepší informovanosť o dôležitosti mliečných produktov ovocia a zeleniny. Ďakujem. Ďakujem. Pani poslankyňa. Teraz pani Michaela Šojdrová, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Pripájam sa ku kolegom, ktorí podporujú tento program. Som rád, rada, že program si získal takú širokú podporu vo všetkých politických skupinách. Je pravda, že sa tu zlúčili dva historické programy. Má to ale výhodu, že časť finančných prostriedkov sa bude môcť presúvať medzi programami. Počas rokovaní takisto došlo k tej zmene, že sa môže rozšíriť sortiment mliečných výrobkov a ovocných výrobkov. Ale v prvom rade ide o to, aby deti vo veku od 6 do 10 rokov získali zdravé eh, stravovacie návyky, aby jedli zdravé potraviny Dnešný životný štýl v rodinách často neumožňuje rodičom toto deti učiť. Nejde tu ale o žiadnu nadmernú reguláciu, o vnúcovanie. Nie, je to pozitívna motivácia pre tie deti, ktorá bude mať pozitívny vplyv na zdravie a o to vlastne má ísť a takisto o podporu domácej poľnohospodárskej výroby. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Pán Nikola Kaputo, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Som veľmi rád, gratulujem Markovi Tarabelovi k výsledku v tomto dôležitom spise. A jeden z kľúčových cieľov je bojovať proti nedostatočnej konzumácii čerstvých produktov medzi deťmi. Ide o to, aby sme ich vzdelávali k zdravej výžive a aby sme znížili detskú obezitu a aby sa deti už neorientovali na potravinové výrobky s vysokým obsahom e, cukru. Takisto sprievodné vzdelávacie opatrenia sú tu veľmi dobré, ktoré sú súčasťou dohody. A dôležité je, aby deti lepšie spoznali poľnohospodárstvo, aby lepšie e, poznali poľnohospodárske produkty svojej lokality a aby poznali chute, typické chute e, produktov, najmä z ich regiónu a toto podporujú aj podnohospodári a nutriční experti. Je to vynikajúci e, výsledok, aby sme zvýšili konzumáciu ovocia, zeleniny a mlieka. Tento program pre členské štáty e, bude takisto dôležitý, aby sa robili programy monitorovania. Bude potrebné e, veľmi dobre monitorovať v rámci tých kontrol strednodobé zmeny v spotrebe týchto produktov. Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec. Teraz pán Notis Marias, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Podvýživa v Grécku nadobudla už e, obrovské rozmery. Musíme teraz e, začať konať aj preventívne. Čísla sú tu už veľmi negatívne. A školský rok 2014 až 15 tu sme mali taký výsledok, že 53% rodín mali problém so stravou a 21% detí trpelo hladom. A vidíme, že európska podpora pre ovocie, zeleninu a mliečne produkty v Grécku je len taká polovičatá, je nedostatočná, aby sa bojovalo proti podvýžive detí. E, toto v Grécku už nadobúda rozmery humanitárnej krízy za posledné roky. Musíme proti tomu bojovať, musíme riešiť nejakú podvýživu. Zdravie detí nemôže byť ohrozované, nesmieme to dopustiť a preto musí trojka teraz niečo zmeniť. E, politika Merkelovej sa musí skončiť a je potrebné reagovať okamžite na túto kritickú situáciu, tak ako aj na migračnú krízu v Grécku. Pán Protis Lampros, Fontulis. θα πρέπει να συμφωνήσω πως είναι πολύ θετικό βήμα η προσπάθεια που γίνεται... Ďakujem pekne Ja chcem povedať, že ide veľmi pozitívny krok, že nám to ide o to, že chceme, aby viac zeleniny a ovocia bolo na školách, ale mám určité pochybnosti, že tie opatrenia ako také neprinesú výsledky, ak sa to neskombinuje s nejakým vzdelávacím programom. Nede tu iba o deti, Ide tu aj o rodičov. Spomeniem aj tú úspornú politiku a vlastne to vzdelávanie ako jediné je niečo, k čomu u deti majú vlastne prístup. Máme veľkú nezamestnanosť a deti jednoducho nemajú takých bohatých rodičov, aby mohli zaplatiť desiatu. Ale takýto dobročinný štát to už neexistuje. Takže je málo peňazí a vlastne tieto peniaze sa dávajú všetky pre potreby utečencov. Ďakujem pekne, pán Bogovič. Ďakujem pekne pánovi kolegovi Tarabelovi, aj tieňovému spravodajcovi, aj komisárovi. V rámci takéhoto náročného procesu sa vlastne tento vzdelávací program završil. To je veľmi dôležité opatrenie opatrenia, ako vlastne už bolo povedané, kde vlastne sa zlepšujú stravovacie návyky detí, to je dobre pre zdravie, ale takisto umožníme aj to, aby ovocie a zelenina sa vlastne dostali na, e, do menu e, škôl a takto aj do rodín. 250 miliónov eur je samozrejme veľa peňazí. Je to pre Slovinsko o 300 tisíc eur viac ročne, ale vlastne už na Slovensku už, na Slovensku už celé roky dávame väčší dôraz na to, aby sa lokálne miestne potraviny dostali do škôl. A tieto opatrenia nám teraz umožnia, že takéto veľmi kvalitné produkty ako napríklad med sa mohli dostať do škôl. Ja som presvedčený, že členské štáty tento program budú istotne radi využívať. Ďakujem pekne. Teraz pán poslanec Ricardo Santoš. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, a ja sa pripájam k tým, ktorí, blaho, ktorí chcú zablahoželať pánovi spravodajcovi. Myslím, že táto, tento krok je veľmi dobrý a má to byť súčasťou cieľa verejnej politiky. Vlastne tá dohoda je niečo, čo môžeme podporiť, pokiaľ ide o program distribúcie mlieka a zelenie, je to vlastne o verejnú investíciu. Sú tu ešte aj ďalšie ciele. Snažíme sa tu napríklad podporiť lokálne produkty, čo je veľmi dôležité a týmto podporujeme lokálne, miestne, oblastné polnospodárstvo, takže tu máme pozitívnu diskrimináciu pre veľmi odľahlé oblasti, čo je veľmi dôležité, pretože tieto majú špecifické podmienky a tieto vlastne budú mať vyššiu mieru podpory. A tento program môže byť práve v týchto časoch krízy dôležitý aj pre poľnohospodárstvo. Vieme, že tam máme predovšetkým krízu, pokiaľ ide o produkciu mlieka, pokiaľ ide o Azorské ostrovy, tak tam, pokiaľ ide o mlieko aj banány, tak tam tento nový režim je určitou zárukou aj ceny pre producentov mlieka. Ďakujem. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Pani Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Zdravé potraviny v predškolských zariadeniach, ako aj na základnej škole, je veľmi dôležité. som rada, že si uvedomujeme význam zdravých potravín, predovšetkým pre deti, pretože rastú veľmi rýchlo ale je mi ľúto, že nemáme rovnakú uvedomelosť, aj pokiaľ ide o zlý dopad dotácií na konkurencieschopnosť našich oblastí odvetví priemysel ekonomických, hospodárskych. Som rada, že to pomáha odlahlým oblastiam, ale chcem apelovať na členské štáty, aby zjednodušili svoje daňové systémy a nespoplatňovali takéto výrobky, potom by takéto štátne formy pomoci neboli potrebné. Zdravie je dôležité pre všetkých z nás, ale ak rodičia deti nezarábajú riadny plat, tak týmto deťom nepomôžeme. My musíme vnímať vec v širšom kontexte, pretože iba zdravé hospodárstvo môže byť zárukou dlhodobej prosperity našich generácií v Európe. Ďakujem pekne. teraz za Európsku komisiu dostane slovo pán Hogan. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí podporili tento program. Program boli to požiadavky, aby tu boli určité zmeny na základe evaluácií, ako aj na základe účtovného dvoru. Boli tu určité nedostatky pretože tu boli vlastne dve odlišné schémy, pokiaľ ide o mlieko a pokiaľ ide o ovoci a zeleninu. Ale tým, že to teraz spojilo, sa vlastne ušetria peniaze, bude mať lepšiu schému a pôjde viac peniazy aj do vzdelávacích inštitúcií, pokiaľ ide o polnospodárske výrobky. Je to veľmi dôležité aj načasovanie, predovšetkým pokiaľ ide o mliekárenské produkty a takisto tu bola žiadosť o navýšenie financií, pretože tu bol veľký dopyt pre tieto schémy v jednotlivých členských štátoch. Je to dobrovoľný program, poviem pánovi Machovi a pánovi Aňovi, je to dobrovoľný spolufinancovaný program, nikto nikoho nenúti. Spojené kráľovstvo bude participovať na tom mliečnom programe. Spomenulo sa to, že treba prior- dať prioritu predovšetkým lokálnym produktom a neuprednostňovať spracované potraviny pre mladé deti. A toto je vlastne cieľ tohto programu. Pán Frunčulík a pán Mato hovorili o ovoci a o zelení, aké sú dôležité, aby sme tu mali široké spektrum výrobkov polnospodárských. A ja si uvedomujem, že to, že tam začlenili banány, to je zase dôležité pre také oblasti ako Kanárske ostrovy, ale aj pre tie najvzdialenejšie oblasti a takýmto spôsobom sa zvýši spotreba týchto výrobkov a pomôže sa týmto odlahlým oblastiam. Hlavná cieľová skupina, to hovorím pani Grapíny, tá hlavná cieľová skupina sú práve deti medzi, od 6 až do 16 rokov života a pre tieto deti vlastne splníme si cieľ, cieľ, ktorý tu bol obhajovaný a objasníme si takúto schému aj v kontexte dôležitosti pre mladé deti Takýmto spôsobom vlastne pomôžeme tým najmladším, aby si vybudovali dobre strávovacie návyky, predovšetkým pokiaľ ide o to, čo jedia. A my sme sa držali tej e, agendy zdravých potravín, aj pokiaľ ide o obezitu. Pán Jár, ja samozrejme rozumiem, že chce zoštihliť túto schému a chcel by som povedať, že tu bude revízia v roku 20, 2020-30 a pán Aňo, ja si uvedomujem, že ste hovorili výraz, použili výraz cynicky, ale farmári v Spojenom kráľovstve sa nemusia báť ničoho, pretože vlastne dostávajú každý rok 2 až 3 miliardy eur a dúfam, že budú pokračovať e, v týchto dotáciách aj v budúcnosti. Neviem však, koľko peňazí by dostávali bez európskej pomoci. Flexibilita tohto programu, ako aj flexibilita, ktorú preukázal spravodajca, to je veľmi pozitívne na to, aby sa z tejto schémy stal ešte väčší úspech a chcem po, uistiť aj pani Aguiler, že všetko je začlenené v tejto schéme, takže dúfam, že ju týmto uspokojím. Aj pokiaľ ide o francúzsku delegáciu, takisto aj med bol začlenený do tejto do tejto schémy. Takže vidíme, že sme flexibilní, zapracovali sme všetkých názory názory všetkých a vlastne v rámci tých dialogov boli zapracované viacer iniciatívy, ktoré boli prednesené a postupovali sme flexibilne, takže zopakujem ešte raz, pán predseda, že ďakujem pánovi Tarabelovi a teňovi spravodajcom za ich spoluprácu a dúfam, že tá, tento program bude mať veľký úspech a tak ako ostatné pro- programy bude tu revízia roku 2023. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo Pán spravodajca, pán Tarabela, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Chcel by som pripomenúť, že pokiaľ ide o parlament, tak sme hovorili, pokiaľ ide o právny základ, tento by mal byť e, celkom jasný, pokiaľ ide o spolurozhodovanie. Ďakujem všetkým tým spravodajcom v tom zmysle, že nás podporili v tomto duchu. Pokiaľ ide o obsah samotný, 5 poznámok, budem reagovať na 5 kolegov, ktorí sa vyjadrili. Pokiaľ ide o tie dosladzovadla, je tu kritérium, pokiaľ ide o obsiahnu, pokiaľ ide o jednotlivé členské štáty, ale členské štáty majú možnosť vyžívať finančné prostriedky a na pomoc pre tieto výrobky pre vek od 0 až po 6, ale my sa sústavíme predovšetkým na základnú školu, ale chceme sa sústrediť na objektívne kritéria. Pokiaľ ide o to čokoládové mlieko, Nemôžeme sa pomýliť, ak trochu osladíme čo, to mlieko, ale nemôžeme tu dávať umelé látky a ak umožníme deťom zjesť viac kalcia e, takýmto spôsobom, tak to môže len pomôcť. Viacerí sa vyjadrili aj v tom zmysle, že parlament je to predovšetkým na to, aby sme počúvali našich občanov. Ja by som chcel povedať, že v tomto ohľade pracovala komisia veľmi dobre. A poviem, pokiaľ ide o tie bioprodukty, aj tuto robila komisia, urobila komisia veľmi dobrú prácu. A pokiaľ ide o tie hygienické úrady, ktoré sú vlastne v rukách členských štátov, Európska únia má samozrejme na právo moc vyjadriť sa, že 24 eh, členských krajín z 28 ne, v týchto krajinách sa nekonzumujú mm, ovoci a zelenia takým spôsobom, ako by sa mali, v tom množstve, ako by sa mali a potom to vedie k obezite. A posledná pripomienka, piata, pokiaľ ide o rozpočet, spolufinancovanie je dôležité zo strany členských štátov. A týmto už končím, vážený pán predseda, chcem sa poďakovať trom ľuďom, tieňovým spravodajcom, Alexandra Leone, ktorá je moja asistentka, ktorá mi pomohla, Magi Kultardo z mojej politickej skupiny, pani Ellen Kvizine, ktorá je z komisie v oblasti poľnohospodárstva, ktorá nám veľmi pomohla pri rokovaniach. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, vážený pán spravodajca. Týmto končíme